programu. Ide o rozprávu o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracia a princípov právneho štátu. Máme k dispozícii jednu hodinu. Najprv budeme hovoriť o situácii v Južnej Afrike. Budeme hovoriť o masakre štrajkujúcich vojnikov. Ako prvo vystupí pani Dekajzer. Jedna minúta. Merci, monsieur le président. Ďakujem pekne, pán predseda. Nebola to tragédia, bola to masakra. A preto som chcela, aby sme ponechali tento